Să trecem la votare, colegi. Dámy a páni, začneme hlasovať. A prvá správa, to je správa Ribeiro. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval.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 Končím hlasovanie. Prijaté. Teda končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz správa Sehnalová. Musíme zdvíhať ruky. si návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti?